presvedčená, že naozaj pán komisár sa bude venovať tejto veľmi dôležitej e, otázke a naše úsilie práve e, v dnešných časoch bude naozaj rozhodujúce. E, ďakujem pekne pani spravodajkyni. Rozširovanie EU je pre nás všetkých dôležitá téma. Ja by som e, tiež e, nebol teraz e, za týmto predsedníckým stolom, keby nedošlo k rozšíreniu v roku 2004 k tzv. veľkému tresku a teraz sa pripravujeme na príchod ďalšieho členského štátu. Ehm, pán komisár, to, čo ste, váš, váš prejav na mňa urobil veľký dojem, spomnuli ste Ehm, Nobelovú cenu eh, Vojna a mier sú naozaj kľúčovými eh, v eh, histórii EÚ. Týmto končíme rozpravu na tému tejto správy. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Našim ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej zástupkyne Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku k situácii v Gaze. Chcel by som poukázať na to, že po tejto diskusii e, nebude, e, nebudú možné žiadne spontánne e, prihlášky do diskusie. Slovo dozdávam komisii. Yes, uh, Uh, excuse me, but uh, in my papers the commission was... Um, prepašte, spomenul som komisiu. Uh, vy máte slovo. Uh, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia Eh, parlamentu. Dnes je deň 8 aktuálneho konfliktu eh, v pásme Gazi eh, Som si istá, že včera večer ste všet situáciu v tejto súvislosti tak mm, presne pozorovali ako ja v nádeji, že dôjde k zastaveniu bojov, avšak dúfali sme zatiaľ predčasne. Prečo? Chápem, že naozaj e, e, rokovalo sa intenzívne o možnom prerušení bojov. Ohlásenie e, takéhoto niečoho však bolo posunuté ďalej. It is vital that they succeed Bezpečnostná rada OSN e, sa stretla včera večer, aby diskutovala o poslednom vývoji a znovu e, nastolí e, túto tému neskôr v New Yorku, ak to bude potrebné. V priebehu dňa som takisto dostávala správy o teroristickom útoku v Tel Avive toto treba odsúdiť e, najsilnejším možným spôsobom. Želám si, e, e, želám rýchle uzdravenie tým, ktorí boli zranení. EU opakuje svoje silné odsudzovanie všetkých fóriem a aktov terorizmu nezávisle od ich pôvodu alebo motívu a naozaj sa budeme silne zasadzovať v boji proti terorizmu. Situácia na mieste je veľmi um, citlivá na oboch stranách v Gaze aj v Izraeli. Ehm, my opakujeme naše volanie po ehm, ukončení týchto tejto, ehm, tejto, týchto bojov a dúfame, že čoskoro bude možné dosiahnuť e, e, trvalo e, riešenie. Pani podpredsedníčka komisie naďalej v úzkom kontakte s kľúčovými hráčmi v regióne a aj mimo neho. V posledných dňoch obzvlášť komunikovala s Egyptom, USA, eh, Izraelom, Palestínskou autoritou, OSN a eh, s Arabskou ligou. Spolu predsedala eh, ministerské stretnutie v Káhire, kde mohla diskutovať s kľúčovými hráčmi, ktorým patrí egyptský prezident Morsi a generálny tajomník Arabskej ligy Larabi. Arabi a je v stálom e, kontakte s nami. Ako ste mohli vidieť 19. E, mája, e, novembra v pondelok Európska rada prijala závery v súvislosti s konfliktom v Gáze. EÚ tam žiada o prímerie a deeskaláciu, okamžitú deeskaláciu konfliktu a ukončenie násilia za posledné dni, aby už nedochádzalo k stratám na e, životoch. Takisto EÚ odsúdila kroky Ehm, takisto toto by malo rešpektovať aj Hamas aj iné e, skupiny. Je potrebné plne rešpektovať medzinárodné humanitárne právo. Ochrana ehm, civilov by mala byť e, neustále zabezpečovaná ehm, príjmame e, celkovú pozíciu EÚ k, blokácii, k zablokovaniu gazy a ten, tento dokument e, teda e, pripomína túto pozíciu a upresňuje e, naše stanovisko v aktuálnej situácii. Situácia v Gaze, Egypt postavila do srdca medzinárodného úsilia Eh, pokiaľ ide o riešenie tohto konfliktu, v pondelok eh, sme podporili úsilie Egyptu a iných aktérov, ktorí sa sadzujú za rýchle prímerie. Eh, a takisto podporujeme generálneho tajomníka OSN v jeho úsilí EÚ sa snaží robiť všetko, čo je v jej silách, aby podporila všetky strany aby e, sa začalo e, implementovať e, čo najrychlejšie prímerie. Prímerie je v záujme oboch strán, nie len civilnej populácie, ktorá už veľa toho utrpela za posledné dni fyzicky aj psychologicky. Došlo k stráte na životoch na oboch stranách a to je tragické. Humanitárna situácia v Gaze bola už aj tak kritická a nevyhnutne sa ešte zhoršila a humanitárna pomoc je tu však ešte stále k dispozícii. E, tie e, e, pre, prechod v Kerem Šalom ostal otvorený aj počas konfliktu Eh, Svetový eh, potravinový program naďalej eh, pokračuje vo svojich aktivitách distribúcie potravín. Neboli nejako silne prerušené dodávky elektriny, ale dodávky liekov sú ohrozené a takisto aj čerstvej vody. Značne E, teda angažujeme v našej humanitárnej pomoci e, pre pásmo Gazy. E, väčšinou občanov Gazy predstavujú palestinskí utečenci a snažíme sa aj priamo finančne podporovať palestinské rodiny, ktoré sú zraniteľné. Snažíme sa zabezpečovať dôležité sociálne služby a snažíme sa o to, aby Kerem Šalom prechod bol stále e, otvorený, pretože e, cezeň prúdi do kazy humanitárna pomoc. Mali by sme sa snažiť e, reaktivovať našu misiu EU mm, mm, tak, aby sme zabezpečili že na pre, prechode v RAFA bude tiež možné um, zabezpečovať prechod humanitárnej pomoci. EÚ naďalej volá potom, aby e, sa už, e, aby nedochádzalo k nelegálnemu, nelegálnym dodávkam zbraní do Gazy sme však za bezpodmienečné otvorenie eh, všetkých eh, hraničných prechodov pre humanitárnu pomoc, lieky, a potraviny do a z Gazy. Situácia v Gaze je pre nás eh, neakceptovateľná, neudržateľná. Gaza nemôže ostať oddelená od ostatných častí Želáme si silný, silný, eh, silnú hospodárskú obnovu eh, v Gaze v súlade s eh, rezolúciou OSN 1816. Vážení členovia parlamentu, došlo k eskalácii násilia v Gaze a v Izraeli Ehm, seismický posun eh, v eh, politickej eh, situácii ehm, tohto regiónu ukazuje, ako citlivá je situácia v tejto oblasti. Palestinsko-izraelský konflikt môže destabilizovať silne ešte viac celý región. Európska únia má silný záujem na e, splnení e, e, požiadaviek palestínčanov po vlastnom štáte a izraelčanov po bezpečnosti. Prímerie, ak sa správne implementuje, by pomohlo, ale nepostačilo. Je potrebné nájsť trvalé, trvalodržateľné riešenie, riešenie dlhodobé riešenie, ktoré by neviedlo e, k ďalšiemu kolu násilia. Za týmto účelom by sme sa mali snažiť čo najrýchlejšie um, teda, e, zintenzifikovať naše kontakty s uh, kľúčovými partnermi, v kvartete aj mimo neho, venovať sa všetkým možnostiam, ktoré by nám umožnili vytvoriť novú dynamiku v mierovom procese. Vážení členovia, práve som dostala informáciu, že Egypt podporuje eh, dohodu eh, k prímeriu Ehm, dúfajme, že nám bude táto informácia podporená, ale chcela som ehm, vám toto oznámiť už e, teraz. E, ďakujem pekne. Köszönjük szépen a tanács részletes tájékoztatását. Ďakujem za podrobné informácie e, predsedníctva rady a teraz menej politických skupín. Najprv za EPP pán Salafranka do minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán e, a páni. Opätovne zažívame tieto strašné obrazy z Blízkeho východu a oni otriasajú aj našim svedomím. Viac ako 34 detí a mnohé ďalšie obete v pásme Gazi, 6 mŕtvych ľudí. Ehm, toto všetko, títo všetci zomreli, množstvo pomocníkov z Izraelu, keď e, tam udreli e, rakety, e, tak ako nám bolo povedané, boli tu isté prvé úspechy po veľmi intenzívnych diplomatických rokovaniach pre prezident USA generálny tajomník OSN a takisto ostatní aj ministri Arabskej ligy. A, a ostatní sa snažia niečo urobiť aj v svetovej e, v, v, rade, v Bezpečnostnej rade OSN. Pán predsedajúci, je nám veľmi ťažké sa tu vôbec vyjadrovať e, práve na základe tej bezmocnosti a tých stále sa opakujúcich, e, opakujúcich sankcií e, zo strany OSN. E, žiada, títo žiadajú zmier zbraniam, ktorý by chránil občanov a ktorý by ich aj moderátne podporil. My vieme, že, my vieme, ako to dopadlo v roku 2008. Bolo viac než tisíc obetí. My vieme, že aj v palestínskom tábore e, sú e, tie názory rozdelené. Mali sme tu Izrael a potom sme mali atomové ohrozenie z Iránu. Že vám predsedajúci Európska, musia, e, Európska unia musí robiť jedno. My musíme zabrániť, aby sa diali tieto veci ale musíme si uvedomiť, že kým sa neodstránia príčiny, tak sa neodstráni nepokoj v, te, v tomto regióne. Pretože musíme skutočne sa snažiť zistiť a odstrániť príčiny toho, čo sa deje na Blízkom východe. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem v mene sociálnych demokratov, pani Dekán Kaiser. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ja sa veľmi teším práve z toho, čo ste povedali, pani predsednička rady, že bude tu mier zbraní, ale musíme si to ešte raz preveriť. Ja chcem povedať, že sme mali dosť obetí, civilných obetí, príliš veľa detí, príliš veľa krvi pitie pretieklo už a vytieklo už v tomto regióne. Bolo to toho dosť. Ja si myslím, že pokiaľ budeme chcieť konsolidovať za mieru zbraní, tak budeme musieť podporiť východisko pána Havasa na valnom zhromaždení OSN, pretože, tak ako sme povedali, a keď si zoberieme uh, tie operácie z roku 2008, tam boli takisto izraelské voľby nedaleko uh, a vybuchla vlastne špirála násilia. Mnohí ľudia boli jednoducho cieľene vraždení. Uh, a e, dokonca e, dnes tiež bol atentát v Tel Avive a boli e, vystrelené rakety. Dobre, ale medzi tým sa udialo niekoľko vecí. Bol tu Raps, bola tu arabská jar, pásmo gazy nie je izolované a okrem toho tu máme operáciu Millennium Force, takže samozrejme tu musíme vyvíjať tlak na Mahmuda Abasa ktorý, pos, ktorý predložil tento návrh v OSN. My si ja si myslím, že Európa musí prevziať svoj diel zodpovednosti a mali by sme podporiť prezidenta Abasa, pretože my skutočne chceme garantovať bezpečnosť Izraela, ale ide tiež o to, aby sme e, poskytli palestínčanom štát, ktorý bude bezpečný, ktorý e, bude v hraniciach zo 65. roku. To znamená, že toto je naša úloha, to je naša povinnosť. E, Južný Sudán vstúpil do SN 3 dní po vyhlásení nezávislosti, neboli definované hranice a bola tam občianská vojna. Takže od roku 1989. Nie je normálne, aby Palestina stále musela eh, klopať na chodbách na rôzne dvere v OSN. Sme takí slabí, že ponecháme, aby sa tento problém riešil násilím. To je aj naša zodpovednosť, nielen zodpovednosť USA. My eh, jednoducho musíme povedať aj palestínčanom, že pokiaľ to pôjde takto ďalej, tak sa bude za to platiť skutočne vysoká cena. Vieme, že sa eh, vyjednali určité dohody, aby sa E, vyriešila táto kríza. Samozrejme, ja chcem vyjadriť môj e, moju účasť na obetiam a pozostaným obeti na obidvoch stranách, ale jednoducho nesmieme dopustiť, aby sa takáto kríza opakovala. A liberálisok és demokraták szövetsége nevében Neis Utterbrook asszony következik. Meneer Pani de commissaris, eh, het is meer dan tien jaar geleden pani Altenbrook. Nec. Altenbrook. Ďakujem, pán predsedajúci. My si musíme jednoducho povedať, e, že keď sme mali um, vyjednávačov aj e, v Bruseli pred desiatimi rokmi. Oni hovorili o krvi ich detí a my sme to chceli zastaviť a odtedy sa ale tieto diania nevedeli zastaviť a najnovšie udalosti sú mimoriadne krvavé. Opätovne. V podstate a ani nechceme vedieť, že kto vlastne začal, pretože keď sa e, tomu venujete a chcete zistivať príčiny, tak to bol vždy niekto druhý, kto začal. A dostali sme sa vlastne do toho e, četovského kola akcia reakcie. Ja a v mojich očiach e, musím povedať, že chceme a dúfame, že bude mier zbraní, bude primerie. A že sa bude môcť vyjednávať e, a dúfajme, že sa budeme môcť e, potom spolahnúť na stále e, že, že, že nastane mier, ale jednoducho musíme odstrániť príčiny týchto násilných činností a toto sa dá urobiť len vtedy, pokiaľ by Izrael mohol existovať v miery ďalej a pokiaľ bude existovať palestínsky štát. Ja dúfam, že zmeny, ktoré eh, sa momentálne udiali v celom tomto regióne, eh, a že tie udalosti z posledných dní povedi, povedú k tomu, že každý bude vidieť, že to v tom status quo sa nebude môcť pokračovať, pretože e, toto nie je trvalo už udržateľný stav. My sa musíme skutočne všetkými silami snažiť o to, aby sme dosiahli mierové riešenie, ktoré by zabezpečilo tak e, budúcnosť Izraelčanov ako aj Palestínčanov. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Za zelených Pán Konvenik, nech sa páči. Pán predsedajúci, ja si myslím, že je skutočne čas, aby sme si povedali jednoduché pravdy. Nestačí, aby sa bombardoval Izrael a aby sa realizovali atentáty eh, v Tel Avive, aby sa zvládol takýto štát mm, keď eh, palestinčania nebudú mať perspektívu do budúcnosti, to, ten dostav nie je e, uspokojivý. Musíme aj my prevziať svoj diel zodpovednosti a táto zodpovednosť spočíva aj v tom, že sa tu uvádzajú stratégie, ktoré by viedli do budúcnosti. Tie stratégie sú jasné. Musíme skutočne nejednoznačne povedať áno k realite izraelského štátu a brániť ho. A takisto povedať ďalšie áno k palestinskému štátu ktorý nebude ale posiatý izraelskými uh, sídliskami. Nesmieme dopustiť stratégiu zbraní a stratégiu násilia. Toto musíme jasne vysvetliť aj prezidentovi Abbasovi. Keď, to, keď sa nám to nepodarí, tak sa nám nepodarí uh, nastoliť tu mier. Ja len dúfam, že môžeme podporiť zajtra stratégiu prezidenta Abasa, e, ktorý chce e, byť v OSN ako pozorovateľ um, pokiaľ sa nám to nepodarí, pokiaľ sa nám nepodarí zrušiť blokádu pásma Gazy na medzinárodnej úrovni, potom nebudeme môcť nastoliť mier v tomto regióne. 1,5 milióna palestínčanov nemôžeme niekde zatvoriť a, ne, a myslieť si, že zostanú rozumní. Toto nemá logiku. Samozrejme, je to strašné, keď čo robí izraelský džihad. Samozrejme, je to strašné, že sa eh, Izrael bombarduje raketami. Musíme to zastaviť zastaviť, ale všetko sa to zastaví len vtedy, pokiaľ ľudia z Gazy budú mať nejakú perspektívu. To znamená, že musíme povedať áno k bezpečnosti Izraelu, áno k identite a Palestíny a takto ukončíme blokádu, chcem, musíme ukončiť blokádu a podporiť e, prezidenta Abasa v OSN. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďalším rečníkom je pán Tenak. Hanie, uh, máme tu modrú kartu. Pán Komerník, máte, máte ochotu odpovedať? Nech sa páči. Ja položte vašu otázku. Ďakujem. Pán Komerin, myslíte si, že e, tá snaha otvoriť e, pásmo gazy ekonomickej a, e, a, a a humanitárnej pomoci, e, že to je možné bez e, e, zastavenia hrozby rakiet, najmä z strany Iránu? Ďakujem. Uh, mon, mon cher collègue. Môj drahý kolega, ja chcem odpovedať následovne. Myslíte si, že tá blokáda Gazy e, zabránila tomu, aby sa Izra- e, iránsky rakety dostali do Izraela. <laughs> Nie. E, tá blokáda počas blokády to bo, tam bolo viac ako tisíc, ale som dostala viac ako tisíc. Takže je potrebné zrušiť bloga, blokádu, je potrebné zaviesť medzinárodnú, medzinárodnú kontrolu je potrebné e, kontrolovať produkty a tovar, ktorý e, sa tam priváža. Toto je rozumné. Pokiaľ nebude existovať e, riadna medzinárodná kontrola a pokiaľ sa tam budú dostávať jednotlivé produkty bez kontroly, tak vždy máte cestu, ako dostať takéto, eh, takéto veci eh, do krajiny, a, do krajiny a obyvateľstvo eh, si zúfa naďalej. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Takže ďalším rečníkom v mene ECR, pán Tenok, nech sa páči. To bol môj priateľ Boris Zala, pán predseda, zmierili ste si poslanca. To, to, čo sa stalo, tomu sa dalo predísť a e, išlo o útoky raket, najmä raket e, dlhšieho doletu a mm, e, v Izraeli zahynulo 5 ľudí a bola tam poškodená infraštruktúra. Článok 51 charty OSN hovorí, že Izrael má právo brániť sa a môže útočiť a to urobil a Hamas e, si e, robí svoje e, muničné sklady v husto osídlených, osídlených územiach. A to je vojnový zločin. A ide o to, aby obe tieto krajiny žili v miery, ale nepodarí sa to, keď Gazu budú riadiť teroristi a prijali by sme si, aby sa obnovili e, rokovania a podporujeme e, umiernené e, vedenie prezidenta Abasa, ale ak sa tu spájajú také otázky, ako je uznanie statusu štátneho statusu a, a podmienenie mierových rokovaní, tak to je problém. A Posledná poznámka. Chcem vyjadriť súcit e, s obeťami e, posledného útoku a e, ja dúfam, že to oznámenie, ktoré sme prijali o nadchádzajúcom prímeri je naozaj pravdivé. Ďakujem. Chcete, pán Trnok, odpovedať na modrú kartu? Vždy. Pán Murphy, máte slovo. Vždy sa ma pýta pán Murphy. Pán Tenok, myslíte si, že e, to, čo sa deje v Gaze, že toto má niečo z, spoločné s ochranou ľudí v Izraeli? Neviete, že tento konflikt e, vypukol e, po zavraždení 12-ročného chlapca, ktorý hral futbal e, v Gáze a e, že tam dochádza k chirurgickým útokom, ktoré z, z, z, zabili 150 e, civilistov. Samozrejme, kľúčovým rozdiel je, že Izrael neútočí na civilistov na rozdiel od Hamasu, pretože oni posielajú svoje rakety na civilistov Izrael ničí, ničí vojenské ciele a je to tragické, že e, e, zomierajú aj e, civilisti. Ale cieľom Izraela nie je zabíjať civilistov, ale odstrániť vojenské základne. To je útok na vojenskú infraštruktúru Gazy. Pán Vagel, máte slovo. Pán eh, Tanok, eh, obdivujem eh, vašu výračnosť a ako dobre rozumiete tým veciam, o ktorých hovoríte, ale teraz ste hovorili o udalostiach, ako keby to boli len nejaké cvičenia, ale chcem sa vás opýtať, nemyslíte si, že to, čo sa tam teraz deje, by nám malo pripomenúť, že musíme nájsť spravodlivé politické riešenie pre Blízky východ a začať e, vážne rokovania na základe princípu dvoch štátov? E, ja myslím, že som to povedal jasne. Musíme podporiť riešenie dvoch štátov, teda E, palestínsky a izraelský štát, ktoré budú vedľa seba žiť v miery. Samozrejme, to podporujeme, ale to, čo potrebujeme, je zastavenie teroristických aktov proti štátu Izrael, aby e, sa vrátili k rokovaciemu stolu e, za účasti kvartetu. Ale keď lietajú rakety, tak asi nebudú mať dôveru v riešenie dvoch štátov. v mene slobody a demokracie. Pán Balder. Mám jednu poznámku k situácii v Gaze. Malo by ísť o situáciu v Izraeli a v Gaze, pretože e, táto raketová palba zo strany eh, Hamasu a skupín džihadu, to vedie k, eh, k v eskalácii násilia. Áno, tam eh, si ľudia chránia svoj život a svoj majetok v Izraeli a to, na to majú práva. Áno, niekedy sa koná neprimerane No a preto dochádza k eskalácii. Ale sú tu dve veci v tomto rozhodnú uznesení. E, potrebujeme vlastne slobodu pre Židov a Palestíncov a my musíme tento konflikt riešiť. Ide o to, aby sme vyvinuli všetko úsilie na to, aby E, sa Izrael nedostal do nebezpečenstva. V, e, Egypte a, v Katare a v Turecku to by, tam by toto mali tiež podporiť. Ďakujem. A teraz e, za Európsku lavicu pán Liarike 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, predseda rady a momentálne naozaj e, by sme e, mali vidieť, že politika e, bude silnejšia než násilie, že preváži. Dúfam, že nájdeme základy mieru aj riešenia dvoch štátov čo najrychlejšie. Eh, protagonisti tohto procesu však musia eh, eh, jednať na rovnoprávnej úrovni a rokovať na rovnoprávnej úrovni. Ak poviete, že Hamas je zároveň nepriateľom, tak nepomáhate palestínčanom, ktorí sa od 20 rokov snažia vstúpiť do dialógu E, medzinárodná sféra aj EÚ e, ponižujú palestinskú e, autoritu a Myslím, že potrebujeme naozaj plne rešpektovať medzinárodné právo, inak budeme iba podporovať radikálne skupiny, Strach sa zneužíva ako e, zbraň. Uvidíme v Palestíne e, e, skutočné poriadne voľby. Myslím si, že je dôležitá aj téma zabraňovania palestinčanom stať sa teda členmi OSN. Mali by sme podporovať úsilie Mahmuda Abbasa, aby Palestína bola eh, uznaná ako asociovaný člen. A prís, eh, pripomeňme si uh, eh, uh, listalianskému uh, premiérovi um, ak e, vám ide o nás, e, prestante nás brániť zbraniami. Skôr e, zorganizujte operáciu budúcnosť nádej. nemôžete to povedať, nedá sa to vyjadriť lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Belder, je tu modrá kartička. Eh, ste pripravení zo strany pána Beldera zodpovedať, eh, odpovedať na túto otázku? Dobre, takže pán Belder, máte slovo. Ďakujem, pán eh, Jarík, rovnako ako kolega z Írska. Som názoru, že tu vytvárate prepojenie medzi mm, eskaláciou a voľbami Pýtam sa vás, ako to môžete podložiť faktami. To je len domnienka. Je to veľmi závažná domnienka. Mm, na to potrebujete fakty, aby ste ju podložili. Každý, kto pozná situáciu na Blízkom e, výkone, východe, vie, ako k tomu došlo Eh, bolo to vidzenie obvinenie zo spolupráce s Al-Qaidou, eh, tiež tu chýbali dôkazy. Mali by sme sa vyvarovať tomu, aby sme eh, hovorili nepodložené domnienky. Čo hovoríte, je úplne nesprávne. V prvom rade je to tak, že Hamas funguje zmieru, zmierlivou 4 roky, sú radikálne skupiny mimo nej, eh, e, ktoré e, vlastne tieto raketové e, útoky zorganizovali. Skutočnosť, že bol zavraždený práve člen Hamasu, to je vlastne smrť, ktorá pôsobila eskalujúco A teraz eh, má na slovo na jednu minútu pani Doc. Chcela by som eh, privítať možnosť eh, z... prímeria Dúfam, že by išlo o prímerie, ktoré ponúkne stabilitu v mm, tej zložitej aktuálnej situácii. My v Európskom parlamente by sme tiež mali vítať spoločne e, odsudzovať e, teroristický e, útok v autobuse v Tel Avive. Mali by sme chápať právo Tel Avivu chrániť svojich vlastných občanov pred raketovými útokmi a mali by sme naozaj sa zaoberať tým, ako Európsky parlament a inštitúcie môžu prispieť k lepšeniu situácie. Veľa mesiacov Eh, eh, vlastne sme tu eh, boli svetkami raktových útokov na, v južnom Izraele a až teraz začíname konať a uvedomovať si, čo sa dialo. Musíme začať nie iba na teda, poli OSN, mali by sme naozaj si vypracovať určitú, určité kroky, ktoré by nás poviedli k mm, trvalému dlhodobému riešeniu. Ste pripravená odpovedať e, na mm, modrú kartičku? Áno, nech sa páči. Pokiaľ je bezpečnosť Izraelu a ochranu e, e, Izraelu, ochranu svojich občanov, strany Izraelu, E, za týmto e, účelom sa má e, obďalovať uznanie Palestíny na poli OSN. Poznáme demografiku, tá je po, proti bezpečnosti Izraelu, ak veci ostanú také, aké sú. Ďakujem kolegyni za jej otázku. Ja mám veľa skúseností s mierovými e, procesmi v mojom volebnom okrsku. Môžem povedať úprimne, že ak chcete vypracovať e, trvalý mier, musíte e, budovať dôveru. Nemyslím si, že tomu tak bude, ak budeme sledovať iné ciele, než ak budeme budovať dôveru medzi oboma a aktérmi v konflikte. Musíme sa zaoberať aj tým, čo potrebuje Izrael a mm, je to rovnako dôležité, ako e, sa zaoberať tým, e, čo potrebujú palestínčania. Takže potrebujeme budovať dôveru na oboch stranách. Musíme byť e, naozaj čestným mediátorom, ktorý sa o toto bude snažiť. Ďakujem pekne. Ehm, máme tu teraz záver diskusie. Ehm, e, preto by som e, prizval e, zástupkyňu rady, aby zhrnula diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Chcem potvrdiť, že došlo k dohode na primery. Oznámil to minister zahraničia Egyptu Mohamed Amer a Hillary Clinton na tlačovej konferencii pred niekoľkými minutami Primerie začne dnes eh, o 19.00 stred do európskeho času. Keď hovoríme o vývoji situácie eh, v Kaze, Európsky parlament opäť ukázal eh, záujem o civilné obyvateľstvo v tomto regióne a tiež záujem na mierovom riešení. 130 e, e, ľudí, ktorí zahynuli v Gaze a 5 v Izraeli. Mnohí z nich boli ženy a deti. E, my dlhujeme obyčajným ľuďom v tomto konflikte, aby sme upevnili to primerie, ktoré sa dosiahlo a Musíme riešiť izoláciu gazy. A opakujem svoju výzvu Izraelu, aby zabezpečili ochranu civilistov a tiež odsudzujem popri, popravy e, palestíncov v Gaze zo strany ozbrojených skupín. Toto predstavuje porušovanie ľudských práv. Mierové riešenie a zmierenie vo vnútri Palestíny predstavuje e, cestu k dlhodobému riešeniu. Je dôležité uvedomiť si, že situácia v Gáze e, viedla ku, e, ku rastu napätia na západnom brehu a tiež pri Eh, eh, k explóziám 8. a 19. novembra. Izrael je dôležitým eh, prvkom pri riešení a pri hľadaní udržateľného palestinského štátu. Európska únia vytrvale volá po zmierení v Palestíne pod vedením pre prezidenta Abasa a podporuje to od e, podpisu e, dohody o zmierení v e, máji. A riešenie dvoch štátov, ktoré sme vždy podporovali, je stále jedinou cestou, ktorá je otvorená aj pre Izrael, aj pre Palestínu. Stupňovanie násilia, tak ako sme to boli svetkami za posledné dni, sú tragickým porušením eh, eh, ich úspechov, ktoré sme doteraz dosiahli. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia. Kedy si v sfére